korupcii v Maďarsku. Chcem pri tejto príležitosti privítať predsedu maďarskej vlády, pána Viktora Orbána. Srdečne vás vítame. Dámy a páni, v krátkosti vám priblížim moju predstavu o priebehu tejto schôdze. Najskôr Eh, na základe pravidiel dám slovo Rade a komisii a by mohli predniesť svoje vyhlásenia k situácii v Maďarsku a potom dám slovo predsedom, respektíve eh, prihláseným zástupcom eh, politických skupín v prvom kole a zastup Mm, taktiež nezaradených, e, zastupcovi nezaradených poslancov a potom dáme slovo pánovi Orbánovi, aby taktiež predniesol svoje vyhlásenie v tejto rozprave a potom budeme pokračovať v bežnej rozprave. S pánom Orbánom sme sa dohodli, že keď na záver rozpravy e, dostane opäť slovo, môže o to požiadať. V priebehu rozpravy e, mi dá signál a potom mu na záver rozpravy dám ešte raz slovo, avšak potom ak pán Orbán ešte vystúpi na záver rozpravy, tak následne dostanú opäť slovo aj zastupcovia politických skupín, aby mohli zareagovať. Teda predsedovia politických skupín. E, inak regulérny e, program dodržíme. Ehm, tak ako tomu býva zvykom e, na záver akékoľvek inej rozpravy. Bude tam aj spontánna časť. Najskôr teda vyhlásenie rady. Mm, a k tomu dávam slovo pani ministerke Kalnina Lukaševica. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Vážený pán predseda parlamentu, vážený pán prvý podpredseda komisie Timmermans, vážený pán premiér, vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi začať moje vystúpenie tým, že si pripomenieme niektoré základné veci. Európska únia nie je len ekonomický a politický zväzok, ktorý zabezpečuje svojim občanom dostupnosť slobody pohybu a jednotný trh. Je to tiež únia, ktorá zdieľa základné hodnoty. Tieto základné hodnoty sú vytýčené v zmluvách a zároveň sú odzrkadlené aj v listine základných eh, práv Európskej únie. Tieto práva, slobody a princípy sú tiež zahrnuté do, Euró- do Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorého sú všetky členské štáty Európskej únie signatármi. V tomto smere všetky inštitúcie majú svoju úlohu, ktorú im definujú zmluvy. Parlament má veľmi dôležitú a hodnotnú úlohu, nielen e, okrem iného aj na to, aby upriamil pozornosť komisie a rady na špecifické situácie. Je to fórum európskej pluralistickej demokracie a parlament v tomto smere vždy bol úzko prepojený s princípom zachovávania demokratických hodnôt. Rada si vždy veľmi vážila váš názor. Ako určite viete, rada nediskutovala o situácii v Maďarsku. Ani sme si nedohodli žiadnu spoločnú pozíciu k tejto téme. Ale rád by som pripomenula, že predsedníctvo a rada ako celok pripisujú veľmi veľkú dôležitosť zabezpečenia, zabezpečenia toho, aby základné európske hodnoty boli plne rešpektované v celej únii vo všetkých politikách. Propagovanie tolerancie a diverzity je tým najefektívnejšou odpoveďou na rastúce výzvy ľudským právam alebo hrozby, e, ktoré ohrozujú základné slobody. Vážení predsedovia, vážení poslanci, poslankyne, Dovolte mi zároveň e, vyjadriť naše poďakovanie Európskemu parlamentu e, za to, že dali priestor maďarským orgánom možnosť vystúpiť, keďže sú priamo dotknuté toto diskusiou a že tu môžu byť prítomné. Predsedníctvo je tiež vďačné maďarským orgánom za to, že sú prítomné na tomto stretnutí. Vážený pán predseda Šulc, prvý podpredseda komisie Timmermans, pán premiér, poslanci, poslankyne, nie som v pozícii, aby som mohla povedať viac v tejto fáze. Rada bude veľmi pozorne sledovať túto diskusiu a bude pozorne sledovať názory, ktoré budú počas tejto diskusie vyjadrené. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani ministerka Kalnina. Teraz dostáva slovo pán podpredseda komisie Timmermans. Much, Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, chcem poďakovať vám, parlamentu, za to, že ste túto tému zaradili na program rokovania, keďže došlo k dvom novým udalostiam v Maďarsku a tie vedú k zásadným obavám. Dovolte mi začať diskusiou, ktorú otvoril pán premiér Orbán o opätovnom zavedení trestu smrti. Predseda komisie Juncker a ja sme veľmi jednoznačne vystúpili k tejto téme a tie predstavujú oficiálnu pozíciu komisie článok 2 Európskej charty základných práv zakazuje veľmi explicitne a jednoznačne akúkoľvek možnosť toho, že by osoba mohla byť odsúdená na popravu alebo smrť. A okrem toho, Európsky súd pre ľudské práva rozhodne e, sa vyjadril, že trest smrti je porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Zrušenie trestu smrti je podmienkou, ktorú čl- ktoré štáty musia splniť preto, aby sa mohli stať e, členmi Rady Európy alebo Európskej únie. Toto je súčasť našich spoločných hodnot. Pokiaľ sa teda týka názoru komisie, neexistuje žiadna pochybnosť o tom, že opätovné zavedenie trestu smrti by bolo proti základným hodnotám Európskej únie. Opätovné zavedenie trestu smrti členským štátom by preto viedlo k tomu, že by sme museli uplatniť článok 7 zmluvy o Európskom spoločenstve. Mechanizmus článku 7 sa týka hodnôt, ktoré sú vytýčené v článku 2 vrátanie ľudskej dôstojnosti a rešpektu pre ľudské práva. Ako určite viete, zmluvy nepredpokladajú zrušenie alebo suspendovanie členstva v Európskej únii, ale článok 7 umožňuje zabezpečenie širokosiahlých sankčných mechanizmov, ktoré sú špecificky zabezpečené na presadzovanie základných práv, ktoré sú vytýčené v článku 2. Špecifickejšie v tejto situácii, ktorá sa týka Maďarska, dovolte mi povedať nasledujúcu poznámku. Pán predseda komisie Juncker 30. apríla povedal, že premiér Orbán by mal okamžite vysvetliť, že to nie je jeho plánom opätovne zaviesť trest smrti. Ak by tak bolo jeho úmyslom, a teraz budem citovať, bol by to boj. Koniec citátu. Komisia medzičasom pochopila, že maďarská vláda nemá konkrétne plány prijať konkrétne kroky na zavedenie trestu smrti a že premiér Orbán e, ubezpečil vás, pán predseda Šulc, že maďarská vláda bude rešpektovať a uctievať si a ctiť si všetky európske zmluvy a legislatívu a tým odkazujem na tlačové oznámenie, ktoré ste dali predsedovi Šulcovi 30. apríla. Ale ak maďarská vláda by prijala kroky, ktoré by opätovne zaviedli trest smrti, dovolte mi počiarknúť, že komisia by bola pripravená použiť okamžite všetky nástroje, ktoré má k dispozícii na to, aby zabezpečila, že Maďarsko, ako aj ktorýkoľvek iný členský štát, budú konať v súlade so svojimi povinnosťami, ktoré im vyplývajú z európskeho práva a budú rešpektovať hodnoty únie, ktoré sú vytýčené v článku 2. Nebudeme váhať ani sekundu v takýchto prípadoch. Čo sa týka verejnej konzultácie o imigrácii, ktorú oznámila maďarská vláda, e, to dovolte mi povedať nasledujúce vyjadrenia. Vo všeobecnosti komisia si myslí, že verejná konzultácia môže byť dôležitým nástrojom e, riadenia a vlády pri tvorbe politik, ktoré sa môžu opierať na, o podporu populácie. Ale, a teraz opakujem to, čo som už povedal skôr, verejná konzultácia postavená na podložených, zavádzajúcich a nesprávnych otázkach na predsudkoch voči migrantom nemôže byť považovaná za spravodlivú a objektívnu bázu pre tvorbu politik. Uvádzanie imigrácie v kontexte terorizmu, zobrazovanie migrantov ako hrozbu pre na životy a živobytie ľudí je nesprávne a úplne zvrátené. Bude to len ďalej podporovať zlé predstavy a predsudky. Nemôžeme a nebudeme privierať svoje oči nad častokrát zásadnými výzvami, ktoré migrácia pre našu spoločnosť predstavuje. Ale keď tak robíme, nesmieme nikdy zabudnúť naše základné hodnoty a na potrebu chrániť a zabezpečovať pluralitnú a, a pestrú spoločnosť, ktorá je postavená na rovnakom zaobchádzaní ku každej ľudskej bytosti. Európska únia a jej členské štáty hľadajú spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelíme. Keďže Európa je postavená na spoločnom rešpekte, solidarite a úprimnej spolupráci. Práve preto potrebujeme politických lídrov, ktorí sú ochotní vysvetľovať európske politiky svojim občanom v, otvoreným, v otvorenom a rovnovážnom postoji a sú ochotní postaviť sa a ctiť si spoločné európske hodnoty. Je to jediný spôsob, ako dokážeme konať a ako dokážeme Európu posúvať dopredu. Komisia bude ďalej monitorovať situáciu veľmi podrobne a chcem poďakovať Európskemu parlamentu explicitne za vašu kontinuálnu podporu e, v týchto dôležitých témach. Vielen Dank, Herr Timmermans. Ďakujeme pekne, pán Timmermans. A teraz v mene skupiny EPP vystúpi jej predseda pán Weber, vážny pán predseda, vážny pán popredseda komisie, vážny pán predseda maďarskej vlády, vážna pani predsednička rady, kolegyne, kolegovej. Najskôr sa chcem poďakovať za to, že tu je Viktor Orbán. keď diskutujeme o Maďarsku, je dobré, že je tu prítomný aj predseda maďarskej vlády. Chcem sa teda za to poďakovať aj v mojom Európskom parlamentu. Neskôr chcem zdôrazniť, že naša skupina EPP pred pol rokom požiadala o to, aby sa prediskutovali škandalózne volebné postupy v Rumunsku a 100 tisíce ľudí nemohli sa zúčastniť prezidentských volieb a ľavica sa tedy vyjadrila, že o tejto téme nie je potrebné hovoriť, že to nie je pre Európu dôležité. Chcem zúrazniť, že tu už po piatýkrát eh, diskutujeme eh, za účasti Viktora Orbána o situácii v Maďarsku a to dokazuje, že skupina EPP je ochotná diskutovať, ale ľavá eh, strana politického spektra je zaslepená, ochotná diskutovať rozhodne nie je. Tiež chcem povedať, e, že keď dnes hovoríme o Maďarsku, mi napadá niečo úplne iné ako otázky, o ktorých by sme dnes mali diskutovať. A síce, že Maďarsko má 2,8% hospodársky rast, je lokomotívou Európy, Maďarsko má 6,8% nezamestnanosť a je na tom lepšie ako mnoho iných e, štátov, ktorých vládne ľavica. A tiež mi napadá, že Viktor Orbán od roka 2010 má viac ako 50-percentnú podporu voličov vo voľbách a získal 51% podiel e, vláde. A to znamená, e, že tiež e, to nezopovedá situácie v krajinách, v ktorých vládne ľavica. Toľko teda analýza situácie v Maďarsku. A teraz, čo sa týka problémov otáznikov. Hovoríme tu o treste smrti. Naša skupina EPP považuje za civilizatorný, za civilizačný úspech nášho kontinentu, že právo na štrajk, demokraciu a tak ďalej. Okrem iného zahrňa aj zákaz trestu smrti na tomto kontinente a preto diskusia o treste smrti je škodlivá. Pre nás ako celú Európsku úniu my to zamietame, pre nás neprichádza do úvahy opätovné zavedenie trestu smrti. A chcem sa poďakovať aj Viktorovi Orbánovi, že sa vyjadril za to, že nebude už v tomto smere vykonávať žiadne iniciatívy, inak by sme totiž poškodili veľmi výrazne Európu. Ďalej, druhá vec, o ktorej tu diskutujeme, je Otázka, ako sa postaviť k účasti občanov na aktuálnom dianí. Myslím, že je pozitívne, že Maďarsko sa pýta svojich občanov už po tretíkrát prebiehajú tieto konzultácie. Aj tu chcem nadviazať na to, čo povedal pán Timmermans, keď sa formulácie uvádzajú tak, že ty v Bruseli a my tu v Budapešti, tak je to taká nálada, ktorá nie je dobrá, nie je pozitívna, ani skupina EPP to nepodporuje. Teda v znení otázok je podľa mňa dosť eh, veľa napätia a to sa nám nepáči v našej politickej skupine. Ale ešte chcem na adresu ľavice povedať, eh, isté, že o znení sa dá diskutovať, ale veci, o ktorých hovorí Viktor Orbán, mm, sa musia prejednať. Napríklad eh, to, že miera vracania zamietnutých žiadateľov o azyl jednoducho nefunguje, že dve tretiny všetkých žiadateľov má zamietnutú svoju žiadosť a musia sa z Európskej únie vrácať späť do krajiny pôvodu. A to sa nerieši. Je to téma, ktorú veľmi správne Viktor Orbán otvára a taktiež správne otvára tému, že je nepriateľné, aby prístupové krajiny do EÚ, napríklad v Bavorsku, je e, jedna z najväčších vln e, prišlcov z krajín Balkánu. Je predsa nepriateľné, aby krajiny, ktorých sa vedú prístupové rokovania z EÚ, aby odtiaľ prichádzali žiadatelia o azyl do Európy. To sú otázky, e, o ktorých musíme diskutovať, kolegyne, kolegovia, a mala by sme dať priestor Viktorovi Orbánovi, aby sa k tejto veci vyjadril, aj keď v znení s ním celkom nesúhlasíme. Für die <clears throat> Teraz v mene socialistov a demokratov vystúpi pán Pitela. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Národná konzultácia o imigrácii a terorizmu, ako keby to boli dva prepojené fenomény, a zároveň opätovné evokovanie trestu smrti, ako keby to bolo niečo aktuálne, provokácie, um, voči základným princípom liberalizmu a demokracie. E, to sú tie body, ktoré spomenul pán Timmermans. A tu prestanem, pretože to sú len e, časti tých údajných e, tvrdení predsedu Orbána. Naša dnešná diskusia sa musí opierať o jasné veci my e, sa neopierame o nejakú antipatiu alebo nejaké údajné tvrdenia alebo o to, že pán Orbán patrí do inej politickej rodiny, než, to, než tá, do ktorej patrím ja. Alebo že z nejakej nežasti Európy, alebo že mu chceme na nejaké lekcie. Tá pointa je, že predseda vlády Orbán s týmito tvrdeniami prekročil hranicu slušnosti. A váha jeho vyjadrení nemôže byť podceňovaná Povedal to už tu kolega Weber, že e, sa neodvraciame od problémov v Maďarsku, ale e, tvárime sa, že nie sú problémy inde, kde máme naše, našu politickú rodinu. Ja nehovorím o tom, že diskutujeme o týchto témach len preto, že Orbán patrí medzi ľudovcov, ktorých rešpektujem a dobre s nimi spolupracujem. Diskutujeme o týchto témach preto, lebo to sú témy, ktoré sú kľúčové a týkajú sa absolútnych základných hodnot a ideálov, na ktorých stojí Európska únia. A v tomto smere musíme byť opatrní a pozorní. V Maďarsku tá skutočná hra, aspoň podľa nášho názoru, to nie je útok na demokraciu a jej klasické formy, ktorú poznáme, ale je to podkopanie demokracie prostredníctvom banalizácie je to vytvorenie akýsi prázdnej demokracie, kde sa hovorí čokoľvek, môžete aj klamať, môžete aj predstierať, hovoríte vlastne, využívate demokraciu ako si prázdnu škrupinu, akési prázdne slogany, ktoré nemajú žiaden zmysel. Je to akýsi metúci, iluzórny štát, ktorý zavádza ľudí a v tomto smere sa demokracia stáva len nejakou, nejakou primitívnou hrou, nejakým, nejakým primitívnym pobavením, ktorá sa ťaží z najprimitívnejších pudov a emócií a takýmto spôsobom je to hrozba pre nás všetkým, lebo to je hra, ktorá privádza k moci fašistov a nacistov. A je to téma, ktorá je veľmi nebezpečná, pretože takéto tvrdenia vytvárajú podobnú klímu a podobnú atmosféru. A musíme si uvedomiť, že pripomínanie trestu smrti, útoky na homosexuálneho aktivistu v Budapešti a to všetko ďalej, to potom takéto tvrdenia vedú k takýmto krokom. A je tu ešte ďalšia téma. Myslím si, že vaše provokácie sú len nástrojom distrakcie, odputania pozornosti pre masy, ktoré vás volia. Je to snaha uprieť pozornosť e, maďarských občanov na iné problémy, než tie, ktorým reálne čeli Maďarsko. To sú ekonomické a sociálne problémy, ktoré sú zásadné a hlboké. E, naozaj mám veľkú sympatiu pre maďarský ľud. Ako Talian e, si pamätám celé tie roky, keď som ešte bol ministrom a ako sme úzko spolupracovali a naozaj si myslím, že e, môžete urobiť veľmi veľa, pán Orbán. Maďarsko je úžasná krajina, zaslúži si viac. Nemala by sa to stať nejakou scénou, e, kde e, základné hodnoty sú spochybňované, stávajú sa hrou, len preto, aby ste vy udržali si populárnu podporu. Európske hodnoty si vyžadujú podporu a nie to, že aby ste ich vrhli v obeď vášho populizmu. Ďakujem pekne. Dámy a páni, musím vás požiadať o ospravedlnenie, pretože um, bola tu otázka na pána Webera. Ja som ju prehliadol. Nevšimol som si tohto pána kolegu, ktorý sa hlásil a preto sa chcem dodatočne pána Webera opýtať, či je chodný prijať túto otázku, aby kolega dostal priestor. Pán Ujedy, nech sa páči, máte slovo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 Je tu nefungujúci systém, ktorý sa nazýva Európskou úniou a už vôbec nepripomína pôvodné zriadenie. Už to nie je združením hodnôt, konec citátu. Toto nie je citátom žiadnej extrémnej pravice. Je to jedno z tvrdení významných predstaviteľov Fidesu spred niekoľkých dní. Pán Weber, čo si myslíte? Naozaj si myslíte, e, že pracujete v takejto nefungujúcej inštitúcii? nechápem celkom prečo sa na to pýtate. v celej európe počúvame mnoho takýchto a podobných hlasov aj v skupine socialistov aj v rôznych iných politických rodinách e, zaznievajú takéto hlasy. to o čom tu dnes hovoríme sa týka e, nášho postoja k maďarsku a v maďarsku ide o krajinu ktorá je príkladom v mnohých ohľadoch iným krajinám zjavne sú občania spoločne so svojou vládou, inak by e, si táto vláda nezískala takúto podporu a to opätovanie vo voľbách. Preto vašu otázku naozaj nechápem. No, Takže e, týmto sme napravili chybu. Pán Pitela, pani Galpel sa hlásila podľa, počas vášho vypu, vystúpenia. Predpokladám, že ste ochotní prijať jej otázku. Nech sa páči, pani kolegyňa. Aby som bola úprimná, pán predseda, nechcela som pôvodne klásť otázku pánovi Pitelovi, ale keď už mám slovo, tak mu otázku položím, len aby to bolo vyvážené. Prepačte, e, bola to kolegyňa Gál ja som dostal nesprávne meno. Takže urobíme to tak, že vám slovo necháme, keď už ho máte. Potom sa môžete dohodnúť so svojou kolegyňou. Len pokračujte, pani Galpels, nech sa páči. Ďakujem. Takže budem pokračovať. Zdá sa, že to, sa toto trošku komplikuje. Pán Pitela, čo si myslíte o pánovi Timmermansovi, ktorý e, nám až hrozil. Tvrdil, že e, uplatní článok 2. Pán Pitela, nie ste za to, aby sa otvorene diskutovalo o problémoch. E, existuje tu nejaký zoznam e, tabu tém. Ak máte takýto zoznam, tak nám ho ukážte. Neviem vlastne, v akom parlamente tu pracujem. Nemôžeme hovoriť o treste smrti. Je to taká tabu téma, že o nej nemožno hovoriť. Nemôžeme hovoriť o problémoch presťahovalectva. Je to tiež tabu? O čom teda môžeme hovoriť? E, kde je táto hranica povoleného a nepovoleného? Vážená kolegyňa, e, myslím si, že teraz e, hovorím pánovi Timmermanovi a Timerman je človek, ktorý má moju absolútnu dôveru, moje priateľstvo a môj veľký obdiv. Myslím si, že má vplyv, alebo teda rešpekt, ktorý nie len, patrí len z mojej osoby, ale z celého hemicyklu je jasné, že môžeme diskutovať o migrácii. To je správne, my o tom diskutujeme. Je to normálne, sú na to rôzne pohľady. Ale problém je iný. Problém je v tom, že dávate do diskusie základné princípy únie neuplatňovanie e, zákazu tresty smrti, to je e, základný princíp e, Európskej únie. Alebo ak nejaká, nejaká hlava vlády, šéf vlády, ktorý nie je nejaký človek, kde si na ulici, a ten povie, že on chce vrátiť trest smrti do krajiny, ktorá je členský štátom Európskej únie, no tak to nás musí trápiť. To je téma, ktorou sa musíme zaoberať. Je to predseda vlády jednej z 28. A ten zrazu odkazuje na nejakú neliberálnu demokraciu, ktorú vytvára, tak my sa musíme znepokojovať. Pán Pitela bol prerušený. Je to hlava štátu, ktorá je súčasťou Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujeme, ale jednu vec si musíme ujasniť. Ak podpredseda Európskej komisie povie, že v prípade porušenia zmluvy E, chce komisia využiť článok 2, to nie je žiadna hrozba, je to len tvrdenie, konštatovanie a preto, pani Galpelc, jednoducho nemôžem prijať takéto e, vaše vyjadrenie. Teraz v mene ECR e, vystúpi pán Kirkop. Uh, uh, vážený pán predseda, vážený pán popredseda, pán predseda vlády, ako členovia Európskej únie sme sa zaviazali dodržiavať celú radu demokratických zásad a práv. Poslanci Európskeho parlamentu môžu predkladať rozličné stanoviska politického a ideologického charakteru. Európsky parlament je platformou preskúmovania, diskutovania a niekedy hľadáme aj riešenia, ale kedy sa z Európskeho parlamentu stal súd ktorý by e, súdil tých, ktorí majú iný názor ako on. E, môžeme vnímať túto diskusiu ako obranu základných práv, môžeme tvrdiť, že tu ide o pomoc interného monitorovania, a uplatňovania zmluv, ale požiadavka vôbec organizovať túto rozpravu ostáva naďalej platná. Ľavica Európska parlamentu opäť e, má trochu e, navyše nad pravicou, pretože niektoré členské štáty sa odvážia hovoriť o veciach, ktoré trápia ich elektorát. Členské štáty majú právo diskutovať o témach e, aj takých, ktoré nie sú možno predschválené v niektorých gremiách tu v Európskom parlamente. A prečo Európsky parlament vždy musí prezentovať svoje argumenty ako nejaký spor medzi Európskym parlamentom a jedným členským štátom? Úplne to narúša povesť týchto členských členských štátov a aj Európskeho parlamentu. Tu v Európskej únii by sme mali byť vzájomnými partnermi a nie nejakými pánmi. E, občania Maďarska ani Európy nechcú, aby sa témy, ktoré e, súvisia so základnými právami a demokraciou, e, sa opäť zneužívali na získovanie politického kapitálu tu v tejto snemovni medzi maďarskou vládou a Európskou komisiou eh, prebiehajú skúmania, tak ako to má byť. Eh, taktiež prebehla diskusia vo výbore pre eh, vnútro spravodlivosť a taktiež na tomto fóre prebieha diskusia, ale kladiem si otázku v tomto kontexte, prečo sme sa tu dnes vlastne zišli, prečo organizujeme túto rozpravu. Je to rozprava, vážny pán predseda, ktorá nikomu nejako neprospieva. Äh, pán Kirkop, je tu na vás otázka od pána Niedermüllera. Nech sa váči, pán Niedermüller. Ďakujem. Pán Kirkop, dovolite, chcem sa vás opýtať, či by ste chceli, aby predseda vlády vašej krajiny povedal, že chce skončiť liberálnu demokraciu vo vašej krajine. Boli by ste za to, aby niečo také prednesol? Nuž napokon je to moja vec a je to vec voličov v mojej krajine. Takisto ako je to vec voliča v Maďarsku, aby o tom rozhodol. A volič v Maďarsku sa veľmi jasne vyjadril o tom, či schvaľuje alebo neschvaľuje e, svojho e, hlavného politického predstaviteľa. Ďakujeme pekne. Teraz v mene Aliancie liberálov demokratov e, vystúpi pani Infeld. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že v prítomnosti pána premiéra Orbána ehm, ho môžeme privítať. Jeho prítomnosť je veľmi vítaná, ale pevne verím, že ho nesklamem tým, že nebudem venovať až toľko veľa režimského času jemu. Lebo tá debata nie je o ňom ehm, nestanovisko rady je pre mňa signálom morálneho zlyhania, morálneho ehm, bankrotu rady a to, že ste absolútne odputaní od zmluv. Áno, kolegovia, môžeme mať diskusiu o treste smrti a môže byť veľmi krátka. Ja ju odmietam úplne, moja skupina ju úplne odmieta, nemá absolútne žiadne miesto v Európe, nemá žiadnu, žiadne miesto v Egypte, nemá ani miesto kdekoľvek inde vo bodka. Ale trest smrti je len akousi, akousi, akýmsi odputaním od oveľa dôležitejšej témy, a to je dotazník o imigrácii. A to, komisár, je oficiálna vládna politika. To nie je len názor niekoho. A teda, čo komisia v tomto smere spraví? Ehm, urobila komisia právnu analýzu kompatibility ehm, tohoto dokumentu s chartou základných práv? a overila si, akým spôsobom súladí, e, súhlasí aj s pristúpením e, Maďarska k základným politikám Európskej únie. Komisia má povinnosť konať a súhlasím s vašim veľmi kritickým postojom, ale očakávala som od Európskej komisie viac. Čo sa týka EPP, potom, ako som si vypočula pána Webera, pre mňa je to kryštálovo jasné. EPP Môžete si vybrať kritické slova, ale vy ste e, jednoducho pevne za premiérom Orbánom a jeho politikami. To je vaše právo, ale minimálne by ľudia mali vedieť, kde EPP dnes stojí politicky. A jednoznačne chcem povedať, že ALDE odmieta politiky pána Orbána a jeho vlády. Situácia v Maďarsku len počiarkuje urgentnosť toho, aby sme vytvorili mechanizmus, ktorý bude monitorovať e, kvalitu demokracie, dodržiavania e, štátne, e, ľudských práv a zákonného štátu všade v Európe. Potrebujeme naozaj vyvážiť to, že máme na jednej strane dodržiavanie základných práv a tú jadrovú možnosť článku 7. A preto sme navrhli pakt o demokratickom riadení a správe, to navrhla moja skupina, ostatné skupiny navrhujú podobné mechanizmy mechanizmy pre presadzovanie základných práv a naozaj to potrebujeme. A viem, pán komisár Timmermans, že vy hovoríte, že základné práva a e, právny štát nemôžu byť merané alebo kvantifikované. Ale ja si myslím, že dokážeme ich merať a kvantifikovať. A tento parlament by mal naozaj pripraviť návrhy, ktoré by vytvorili takýto mechanizmus a pevne verím, že e, jeden deň e, komisia bude bojovať na mojej strane. Pani Intveld je prerušovaná pánom predsedom. Pani Intfeld, e, e, veľmi prekvapujúco, kolega Elderič vám sa položiť otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne. To je moja prvá otázka tento týždeň. A moja otázka znie. Veľmi ma zaujalo vaše paušálne zamietnutie trestu smrti v Európskej únii. Vy ste ho jednoducho odmietli. Znamená to, že neveríte v plnú demokraciu, pretože čo ak by nejaký parlament e, rešpektoval volu ľudí a obnovil by tento trest, tento trest v plne demokratických voľbách. Napriek tomu by to malo byť zakázané v Európskej únii? Áno, je to veľmi jednoznačné ak ktorákoľvek krajina v Európskej únii bude hlasovať na obnovenie trestu smrti, tak potom majú právo niečo takéto schváliť, ale nemôžu byť členom Európskej únie. Paralelne s tým. To je jednoznačné. Ďakujem pekne teraz v mene zjednotenej lavice pani Veržia. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Opätovne diskutujeme o situácii v Maďarsku, počúvame e, tie isté výrazy. Určite nám pán Orbán povie, že aj ďalšie krajiny v EÚ porušujú ľudské práva, nech je ich vládna farba politická akákoľvek. A má pravdu. Každá vláda hrá s populizmom. Nie je to výsadou pravice či ľavice, ale Maďarsko je obeťou presvedčenia, zlého presvedčenia o tom, ako netreba veci robiť. Amnesty International pripomenulo, že e, tam dochádza k represáliám a situácia sa zhoršuje voči Rómom, Židom, LGBTI a tak ďalej. Je tu známy dotazník o imigrácii a terorizme. Máme tu vyhlásenia o treste smrti a určite to nie sú e, návrhy mierové. Minulý mesiac pán Orbán vyhlásil, že obnovenie trestu smrti sa musí stať národnou právomocou a ak ochrana občanov nebude fungovať bez trestu smrti, je potrebné ho obnoviť. Až kam to má zajsť, aby sme zareagovali? Článok 7 je na čase on nemá ani odstrašovací charakter a pokiaľ ide o priestupky, tak tam e, máme nástroje efektívne, treba konať. Ak nie, aký význam budú mať e, články našich zmluv? Ďakujeme pekne teraz v mene zelených e, pani predsednička Harms, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán predseda. E, už tu takmer všetko zaznelo na veľké zhrozenie, e, že celá Európska únia na základe nových e, informácií z Maďarska e, reaguje. Ja som tomu najskôr vôbec nemohla uveriť, keď som počúvala diskusiu o treste smrti v Maďarsku, či to naozaj vôbec je možné. Pretože v súčasnosti v roku 2015 predseda Európskej vlády, že by bol ochotný opätovne zaviesť trest smrti, je to otázka, ktorú vám naozaj seriózne kladiem, vážny pán Orbán, pretože tak ako mnohí predo mnou, aj ja mm, zdôrazňujem, že by to znamenalo okamžitý koniec členstva v EÚ. Ďalej druhá témová oblasť sa týka pristahovalectva utečencov a štýl e, tohto dotazníka, jeho e, znenie, jeho tón, to predsa nie je skutočným serióznym pokusom riešiť problém utečencov, e, ktorý Európska únia musí riešiť spoločne. Je to len príspevok k štvaniu. Teda nie je to snaha hľadať riešenia v Nemecku. Ehm, sa to kedysi nazývalo pojmom napádania studní jedom. E, tu nejde teda len o Maďarsko, o Viktora Orbána, ide tu aj o nás samotných e, v tejto diskusii. Čo to presne znamená, ak v členskom štáte vzniká takáto oddialenosť, e, takýto odstup od hlavných od Európskej únie, mm, je tu predsa povinnosť držať sa takýchto e, základných hodnôt a základných práv, na ktorých sme sa dohodli kedysi dávno. Je predsa neprestaviteľné, aby projekt Európskej únie e, vôbec fungoval bez toho, aby tieto základné práva sa dodržiavali a to v plnej miere. E, politika záujmov, e, v ktorej bude e, v prednostnej miere zohľadňovaná otázka ekonomiky a rôznych prúdov, podľa mňa by veľmi rýchlo znamenala koniec Európskej únie. Podľa mňa je dôležité, aby Európska únia mm, sa nepodlomila tak ako litovské predsedníctvo, lotišské predsedníctvo, ale je dôležité, aby Európska únia trvala na diskusiách s všetkými členskými štátmi, nielen e, s Maďarskom, ale so všetkými členskými štátmi, e, v ktorých sú e, problémy s, so slobodou tlače, aby sa hovorilo o tom, aké mechanizmy naozaj potrebujeme na to, aby sme nielen presadzovali naše veľké záujmy v oblasti ekonomiky a stability, ale aj ako dokážeme presadiť, aby v Európe hodnoty, ktoré sme kedysi stanovili ako základ a e, ktoré znamenajú koniec barbarstva v Európe, aby sme ich dokázali trvalo garantovať našim občanom. V poslednom čase sme boli svedkami rôznych demonstrácií, respektíve demonstračných práv v Španielsku. Ja som si spomenala na policajný štát, keď som to videla. Taktiež sme videli, rečnička je prerušená predsedom. E, mňa to veľmi rozhorčilo. Podľa mňa je najvyšší čas, aby sme boli schopní obhajovať tieto naše hodnoty aj navonok. Pani Harms, aj vy máte kolegu, ktorý vám chce položiť otázku. Pán Krasnodebský, nech sa páči. E, Španiel. Ďakujem, vážená pani predsednička. Mám jednu otázku na pani Harms. Vy ste veľmi pekne hovorili o hodnotách, hovorili ste o konzultácii o imigrantoch a prečo nehovoríte o o tom, čo sa deje v Nemecku s takými emóciami, pretože v posledných mesiacoch vidíme, že sú tam vypálené domy, máme tam manifestácie, kde obyvateľia mnohých miest e, sa zúčastňujú a vy veľmi dobre poznáte situáciu. V Nemecku veľmi dobre viete, čo sa deje v spoločnosti, že Nemecko v súčasnosti nepríjma imigrantov a o tom tiež treba viesť debatu ale nevidím tu nikoho, kto by o tom chcel hovoriť. Tu sa hovorí o tom, čo sa deje vo Francúzsku. Tu, tu nikto nechce hovoriť o tom, čo sa deje vo Francúzsku alebo v Nemecku, ale Maďarsko je niečo iné. Keby ste sledovali situáciu v Nemecku, tak by ste iste vedeli, že je to veľmi významná téma, ktorá sa prejednáva všetky tieto e, zločiny, ku ktorým dochádza, e, sa riadným spôsobom prešetria. A zároveň Nemecko v súčasnosti E, vykonáva ofenzívnu utečeneckú politiku a podporuje myšlienku kvót, e, aj keď podľa mňa skoro, Ale Nemecko podporuje túto myšlienku. A ak dovolíte, ešte by som to povedala jednu vec. E, práve v politike pristahovalectva v Maďarsku Pani Harms, ak dovolíte, nemôžete si takto preužovať rečnícky čas. Vy ste odpovedali na otázku pána kolegu. A teraz dostáva slovo v mene EFDD pani Ferrara. Ďakujem pekne za slovo. A pán predseda. Otvorenie o témy trestu smrti a deklarácia toho, že liberálne štáty skončili a že nefungujú lepšie neliberálne demokracie, to sú len niektoré z posledných tvrdení pána premiéra Orbána, ktoré vytvárajú veľký priestor pre imagináciu, pre predstavivosť a zásadným spôsobom sú dopre- sprevádzané aj obmedzovaním možností slobody tlače, manipulovania súdov a zasahovania do súdnej moci. I pán Orbán okrem toho ešte chce mať šokujúcu a tendenčnú verejnú konzultáciu, ktorá iba rozširuje e, predsudky o migrantoch. Stačilo. Je naozaj dôležité, aby sme si povedali, že rešpekt pre základné ľudské práva, ktoré sú v DNA Európskej únie, nie sú predmetom nejakých debát ani ex post, ani iným spôsobom. Je neakceptovateľné e, tolerovať takéto nedemokratické správanie v srdci Európy. Je to niečo, čo e, deštruuje to, čo sme si tu dlhodobo budovali a nahrádza to e, hlavu, alebo teda rozumné rozvažovanie vášňami. Je naozaj dôležité, aby sme konkrétne a zodpovedne konali. Ako spravodajkynia správy o základných právach v Európskej únie som navrhla mechanizmus, ktorý by zabezpečoval akúsi vyššiu úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv. Európska únia by mala konať proaktívne a mala by konkrétne definovať kroky, ktoré by zabezpečili plnú realizáciu a plné naplňanie všetkých práv, ktoré vyplývajú z charty základných práv. Okrem toho môže zbierať aj dáta, ktoré budú mapovať situáciu v oblasti základných práv v Európskej únii aj v individuálnych štátoch. Okrem toho by sme mali ďalej rozšíriť eh, rámec posudzovania európskej úrovni v oblasti súdnictva aj na trestné súdnictvo, aj na rešpektovanie základných práv a eh, právny štát štát. To všetko je malo zabraň, e, zabezpečiť to, že nebude dochádzať ku konkrétnym porušovaniam, ako sa práve deje alebo ako sa môže stať v Maďarsku. Dnes e, diskutujeme, ne, ne, nediskutujeme o nejakých deklaráciách nejakého naivného politika, ale hovoríme o pozícii európskeho premiéra, ktorý nemal nikdy škrupule reformovať ústavu svojej krajiny len preto, aby naplňal svoje populistické a autoritatívne ciele. Európa vždy odvracala eh, hlavu a privierala oči, namiesto toho, aby mu ukázala, kde je správna cesta. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, eh, pani Ferrara. A pán poslanec Zaja vám sa položí otázku, ak dovolíte, nech sa páči. Ďakujem pekne, eh, pán predseda Veľmi stručná otázka. Prečo je pre vás šokujúce to, že prebieha verejná konzultácia o dôležitej téme, ako je migračná politika, keď my e, sa pýtame všetkých ľudí v Maďarsku takúto dôležitú otázku? Prečo to je šokujúce pre vás? Lako to, čo je šokujúce, nie je tá verejná konzultácia sama o sebe. To je samozrejme dôležitý demokratický nástroj. Čo ma šokuje, sú argumenty, ktoré sú predmetom tejto verejnej konzultácie e, a v momente, keď členský štát a jeho premiér takéhoto štátu aktivuje verejnú konzultáciu o opätovnom zavedení trestu smrti, pre mňa to znamená, že sa vraciame k stannému právu, že sa e, vraciame e, k, e, zub za zub a oko za oko a k iným stredovekým metódam. To je to šokujúce, pretože Európska únia a základné práva, ktoré sme si tu vybudovali, sú súčasťou nášho systému a je to DNA Európskej únie. Das Wort hat jetzt der Fraktion. Teraz v mene nezaradených poslancov vystúpi pán poslanec Balcov. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. A keď e, som na programe videl, že budeme hovoriť o tejto téme, o situácii v Maďarsku, nebolo mi jasné, prečo o nej máme hovoriť. Ako zástupca Jobiku som nepočul o žiadnych udalostiach, ktoré by odôvodnili takúto diskusiu a ktoré by odôvodnili takýto bod programu. E, to, čo ste mi teraz dokázali, je to, že Európsky parlament nerešpektuje svoje vlastné práva. Nerespektuje ani právo na vyjadrenie názoru. Prečo by sme nemali otvárať diskusiu o migrácii v členskom štáte? Prečo by sme nemali právo hovoriť o tabu, ak spoločnosť chce o týchto témach hovoriť? a vy nám e, chcete hovoriť, čo má robiť vláda? Vy, máte, vy nám chcete povedať, čo sa má vláda pýtať, keď zasiela nejaký dotazník občanom? No, mohol by som hľadať iný spôsob, ako vynaložiť milión forintov, ale to nie je predmetom tejto diskusie. Ak sa Orbánova vláda e, rozhodla, že bude takto konať a ak e, pokračuje ďalej v ceste, ktorú si Maďarsko vytýčilo po Lisabonskej zmluve, tak potom s tým nie je žiaden problém predsa. Má to viesť akési federácii, a, ktorá nasleduje po Lisabonskej zmluve a Fides pokračuje v tejto línii ako člen EPP. A, pán predseda Barozo povedal a, pánovi Orbánovi po maďarskom predsedníctve v Európskej rade, že Maďarsku sa darilo veľmi dobre, že Maďarsko dosiahlo niektoré veľmi dôležité body. Autonómia je dôležitá pre Maďarsko. Je to pre nás niečo, čo dokážeme akceptovať najmä potom, ako sme e, vyhlásili to, že e, integrita Ukrajiny je pre nás tak dôležitá. Ďakujem pekne. Vážny pán Palco, je tu na vás otázka. Ste ochotní ju prijať? Nech sa páči. Pán Bioty. E, Ďakujem pekne. Pán poslanec Balco, Počujte, vo vašej krajine je bývalý poslanec, ktorý sa volá Ďurdi eh, Ďula zažíva, neviem to prečítať, to jeho meno, ale eh, jeho strana eh, fyzicky sa vyhrážala na mladému človeku len pretože je aktivista za práva gejov. A ten, tomuto človeku bol zaslaný, zaslaná hrozba smrti, a bolo ponúknutých 10 tisíc eur za jeho hlavu. Chcem sa spýtať, aký je váš názor na toto konanie a či ste ochotní odmietnúť eh, konanie tohoto vášho bývalého parlamentného kolegu a za takéto hrozby, ktoré, eh, ktoré vyvíja. Pretože to je niečo, čo spôsobuje pán Orbán svojim konaním. Pán Balco, nech sa páči. Nuž, Možno len teda hovoríte, že Jobbik, Maďarsko a celá krajina sa vyhráža homosexuálom a gejom. Ja som túto tému podrobne preskúmal, nič také sa nestalo. Nečítal som žiadne správy o takéto téme, takže neviem, odkiaľ máte tieto informácie, neviem, kde ste to počuli, ale Jobbik v Maďarsku nikdy e, sa nevyhrážal nikomu takýmto spôsobom. To, čo sme možno povedali, bolo, že nepriama propaganda pre gejov rozhodne nie je niečo, čo by sme v Maďarsku radi videli. Ale nikdy sme sa nikomu nevyhrážali a rozhodne sme e, neohrozovali žiadnych gejov. Ďakujem pekne. Dám teraz slovo pánovi predsedovi vlády Orbánovi. Len ešte na objasnenie v tomto prvom kole e, zaznelo mnoho doplnkových otázok. To už v druhom kole nebudem povoľovať. Potom ešte máme spontánnu časť rozpravy, keď aj na záver. Inak by sme totiž úplne eh, eh, boli mimo plánovaného časového plánu. Teraz sa doslova slovo predseda vlády Orbán, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, prišiel som dnes pred vás, pretože diskutujete o situácii v Maďarsku, v mojej krajine. Je to vždy česť a podstá vidieť, že diskutujete o témach, ktoré sa týkajú Maďarsku, Maďarska a keď je Maďarsko predmetom programu, som povinný vystúpiť z mene svojej krajiny a svojho ľudu. Maďari sa rozhodli pristúpiť k Európskej únii v referende. A sme veľmi hrdí na toto rozhodnutie, že sme sa stali členským štátom Európskej únie. Sme tu dnes e, preto, lebo sa zdá logické, e, že Európa chce vedieť, ako sa nám darí, kam sme dospeli a ako sa nám podarilo dosiahnuť tak veľmi veľa počas posledných niekoľkých rokov. Boli sme 21 e, z 24 členských štátov v raste HDP, dnes sme na druhom mieste. Podarilo sa nám znížiť mieru štátneho dlhu e, z 85 na nižšie sumy a zároveň sme dokázali výrazne znížiť nezamestnanosť 11 na 7 a za 3 roky sa nám, a pevne verím, podarí dosiahnuť plnú zamestnanosť. Dámy a páni, toto ale nie je to, čo vás zaujíma, o tom nechcete diskutovať. Ak je my známe, tak vy chcete hovoriť o situácii v Maďarsku a chcete hovoriť o politických témach a imigrácii. Čo sa týka politických tém, môžem vás informovať, že Maďarsko je členský štát, ktorý bol preskúmavaný asi najviac raz, e, čo sa týka právneho štátu skúmanie verejného poriadku, imigrácie, štát, e, práv, právneho štátu. To všetko sú veľmi dôležité témy, ktoré nás zaujímajú všetkých. Či e, na tieto e, otázky nájdeme správne odpovede. To všetko ovplyvní, akú úniu odovzdáme našim deťom v budúcnosti. Ale ako do tohoto obrazu zapadá Maďarsko? Nuž, Maďari hovoria o ťažkých veciach priamo. E, neradi chodíme okolo horúcej kaše. My sme priami ľudia a buď hovoríme priamo, alebo vôbec. A tak hovoríme priamo o treste smrti a tak hovoríme priamo o imigrácii. A zároveň si myslíme, že politicky korektná diskusia nás nikam, nejakým spôsobom nepriblíži k riešeniu. Dámy a páni, radi by sme hovorili úprimne a otvorene o fakte, že my, Maďari, chceme, aby Únia zostala kontinentom Európanov a my chceme, aby Maďarsko patrilo Maďarom. To sú naozaj plne kompatibilné ciele a sú plne kompatibilné s európskymi princípmi a zároveň s pôvodnými myšlienkami zakladajúcich odcov. Zároveň musíme rozlišovať medzi voľným pohybom pracovných síl, medzi voľným pohybom osôb a imigráciou spoza hraníc Európskej únie. A zároveň musíme rozlišovať medzi imigráciou a uchádzačmi o azyl. Sú tu ekonomickí imigranti, ktorí jednoducho e, len hľadajú lepšie podmienky pre život. E, pán podpredseda komisie Timmermans my v Maďarsku bohužiaľ nedokážeme zabezpečiť pracovné miesta pre týchto migrantov. Tak toto proste je a musíme to o tom hovoriť priamo, ako to je. Ekonomická migrácia je téma, ktorou sa chceme zaobrať našim vlastným spôsobom. Maďarsko a Európska únia majú všetky dobré dôvody, aby sa venovali téme ekonomickej migrácie. Dámy a páni, je moje hlboké presvedčenie, že návrh, ktorý je teraz na stole zo strany Európskej komisie, Eh, ak to mám povedať jednoducho, je absurdný. Respektíve je takmer na hrane už bláznovstva. Myslíme si, že je veľmi nebezpečné, aby sme sa tvárili, že tu nie je žiaden problém, otvorme brány Európy. Nech sa páči, vitajte. Keď fakty hovoria same za seba. Migrácia je obrovská výzva, pre ktorou stojíme. Keď v porovnaní s rokom 2010 došlo k trojnásobnému zvýšeniu počtu migrantov do Európy. V krátkodobom horizonte toto zvýšenie bolo 20-násobné, ak sa pozrieme na počet nelegálnych prekročení vonkajších hraníc. Musíme o tejto téme hovoriť otvorene a musíme naozaj zvážiť revíziu súčasných pravidiel, súčasných dohôd a členské štáty musia mať právo chrániť svoje vlastné hranice. To by bolo naozaj praktické, udržateľné a reálne riešenie. Je podľa mňa šialené navrhovať to, aby sme všetkých migrantov pustili do Európy a potom e, vytvárať nejaké umelé kvóty, ako si ich budeme rozdeľovať medzi členskými štátmi. Vážení poslanci, poslankyne, kvóty nespôsobia nič iné, než to, že privedú do Európy stále viac ľudí. To bude stimul, motivácia pre obchodníkov s ľuďmi. A zároveň a to bude viesť k tomu, že títo pašeráci a prevádzači budú hovoriť, nech sa páči, pretože Svedomorie a jednoducho to bude ďalej pokračovať. Takže naozaj je dôležité, aby sme si uvedomili, že namiesto systému kvót by mali mať jednotlivé členské štáty právo rozhodovať sa za seba. My ako Maďari sa chceme rozhodovať, eh, či chceme prijať migrantov alebo nie. Sme kresťanský eh, štát, sme kresťanská vláda a hm, uchádzači o azyl sú vítaní. Ale nie všetci migranti, najmä ekonomickí migranti, nie sú uchádzači o azyl. Oni jednoducho hľadajú lepší život. Nelegálne prekračovanie hraníc je zločinom a musíme proti nemu zakročiť. Maďarsko si musí chrániť svoje hranice, Maďarsko musí chrániť právny štát. My sa nechceme stať cieľovou krajinou pre nelegálnych migrantov. Niektoré krajiny sa rozhodli, že oni chcú e, žiť e, s týmto problémom a chcú migračnú politiku, pretože chcú migrantov. My rešpektujeme ich rozhodnutie. A práve preto sme spustili túto verejnú konzultáciu o imigrácii. Myslíme si, že je správne položiť našim občanom tieto otázky a spýtať sa ich, čo si o tom myslia. Jeden z poslancov povedal, že verejná konzultácia zahrňala aj trest smrti. To je nepochopenie. Neprebieha žiadna verejná konzultácia o treste smrti. Nič také sa v Maďarsku nedeje. Maďarsko nepodpísalo žiadnu dohodu o tom, čo môžeme a o čom nemôžeme hovoriť. Ja si nepamätám, že by sme podpísali nejakú dohodu ohľadom toho, čo môžeme alebo nemôžeme predostrieť eh, verejnosti ako otázky, ktorým témam sa môžeme venovať, čo môžeme otvoriť, o čom sa môžeme rozprávať. Takú dohodu si nepamätám. Dohoda o pristúpení Maďarska eh, k Európskemu spoločenstvu nezahrňa žiadne ustanovenia o tom, o čom môžeme a o čom nemôžeme hovoriť. Myslím, že ktokoľvek, kto nám bude hovoriť, že o čom sa my, Maďari, máme rozprávať, tak bude vždy porušovať zakladajúce zmluvy. Keď sa pozriete na počty uchádzačov o azyl, tak Maďarsko je e, druhá krajina v poradí, ak ich zoradíme podľa HDP. A ak to porovnáme s počtom obyvateľov v krajine, tak sme 12 po Švédsku. Myslíme si, že Európska únia neprikladá dostatočnú pozornosť Západnému Balkánu a problémom, ktorým čeli Západný Balkán. V prvom kvartáli tohoto roka počet e, e, uchádzačov o azyl prekročil 43 tisíc, z toho 20 tisíc predložili Kosovčania. My sme presvedčení, že je tu akútna potreba spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú e, ktorí sú utečenci západného Balkánu. Týmto krajinám musíme pomôcť. A ukrajinský konflikt je niečo, čo musíme neustále mať e, v stredobode nášho záujmu. Je to niečo, čo bude e, reálnou výzvou pre Európu. A čo sa týka trestu smrti, nemôžeme e, strkať hlavu do piesku ja nechcem žiť v stredoveku, kde sú nejaké tabu témy, o ktorých nemôžeme hovoriť. Toto nie je o treste smrti. Toto je otázka slobody prejavu, slobody vyjadrovania a zároveň slobody myslenia. Naozaj by sme mali hovoriť o treste smrti, ale akékoľvek zmeny musia byť v súlade so spoločnými európskymi pravidlami a s ústavnými pravidlami Maďarska. Nič nie je vytesané do kameňa toto nie sú nejaké e, Bohom dané pokyny. To sú pravidlá, ktoré vytvorili ľudia a preto ich môžu ľudia meniť. To je demokracia, dámy a páni. Čokoľvek si myslíte, je váš osobný názor. Je to váš osobný názor. Či už ste komisár, filozof, premiér, e, predseda strany. Váš názor nadalej zostáva názorom jedného konkrétneho občana. To nie je nejaká Bohom zjavená pravda. To je len individuálny názor. A práve preto sme na strane slobody a budeme bojovať za základné európske slobody, za slobodu vyjadrovania a slobodu myslenia. Celkom iste neexistujú e, žiadne e, božie zákony v zmluvách EÚ, e ale existuje boží zákon, boží prikázanie, ktoré hovorí, nezabiješ. Slovo má pán González Pons v EPP. E Ďakujem, pán predseda, vážené dámy, páni, drahí kolegovia. Niektoré skupiny chceli tu otvoriť rozpravu o Maďarsku. My e, nie sme proti žiadnej debate tu v parlamente, ale sme proti tomu, aby e, za politické názory sa stigmatizoval člen európskej rodiny. Dovolte mi, aby som povedal v prvom rade, že pre EPP je trest smrti niečo, čo sa nemôže už nikdy o, začať o tom debatovať. Je to jasne definovaná, uzavretá záležitosť, podobne ako demokracia, základné ľudské práva, lebo my všetci Európania sme už prekonali to najhoršie z našej minulosti. Dovolte mi, aby som povedal, že nepochybujeme o tom, v žiadnom prípade, že Maďarsko bude plniť e, chartu ľudských práv, ktorá doslova zakazuje trest smrti. A rád by som tiež poďakoval premiérovi Orbánovi, ktorý sem prišiel, postavil sa tvárou tvár v parlamentu a e, obhajoval svoje pozície pred nami. Dámy a páni, imigrácia je mimoriadne vážny problém, kde my ako politici musíme byť veľmi, veľmi opatrní, pretože tu máme xenofóbiu a rasizmus a proti, musíme byť aj proti obviňovaniu Bruselu. Maďarsko nie je jedinou krajinou, kde narastá rasizmus a xenofóbia. Narastajú v celej Európe. Maďarsko nie je jedinou krajinou, kde narastá euroskepticizmus. Ten narastá v celej Európe. Ak budeme e, bolo by dobre, keby sme maďarské problémy považovali za problémy európske, pretože naratíva proti imigrantom Európe sú vo Francúzsku, v Taliansku, v Británii, v Španielsku, v celej Európe. My tu nemôžeme teraz diskutovať o vine Maďarska. My môžeme hovoriť o vlastnej vine, že nie sme schopní pre, e, presadiť to, aby sa na celom našom území rešpektovali európske hodnoty. E, tá, táto sála nebola vytvorená na to, aby sme súdili ktorúkoľvek členskú krajinu. A ak budeme niektorú krajinu súdiť, tak môžeme sa dopustiť chýb, ktoré otrasú základmi Európskej únie. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny SAD dostáva slovo pán Niedermüller. elnök úr, Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Možno sa vám to zdá zvláštne, ale musím povedať, že mňa neteší, že maďarský predseda vlády tu dnes sedí pred nami v Európskom parlamente. Neteší ma to, pretože kedykoľvek sem príde, všetkých tých 5 stretnutí, ktoré sme s ním mali, hovoríme o hanebných politikách Maďarska a tieňom. A tieto politiky vrhajú tieň na moju krajinu. Predseda vlády popísal Maďarsko ako xenofóbnu krajinu, ale ja vás môžem uistiť, že Maďarsko nie je také. Táto vláda vždy bola proti základným e, zásadám Európskej únie, zásady, na ktorých e, je postavená Európska únia, liberálna demokracia, autokratické politiky, taktiež úspešnosť autokratických systémov, demokratické princípy, ktoré popísal náš predseda vlády ako nezmysel. Myslím si, že um, maďarskí občania sú zavádzaní, uh, boja sa, uh, pretože sa v krajine podnecuje nenávisť, uh, pretože maďarská vláda jednoducho takto zháňa hlasy voličov extrémnej pravice. Ich pôvodní podporovatelia uh, ich počty sa e, znižujú a preto siahajú do radov týchto extrémistických podporovateľov. Ale Európska únia nemôže podporovať takéto politiky. Musíme jasne dať najavo, že um, tu nie je, nejde o hanbu Maďarska, ide o hanbu takéto politiky. Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen Herr Vorsitzender Verhofstadt. Yes, uh, Mr. President, I, I, I want the first to hear uh, Mr. Orban before intervening in this uh, debate but i have to tell you what he is coming to do here is simply to continue the provocations that we have heard the last months uh, uh, in, hungary and outside. Chcel som vystúpiť až po tom, čo som si vypočul pána Orbána, ale musím povedať, že to boli len provokácie, ktoré zazneli z jeho úst. Uh, uprostred krízy s Ukrajinou si dovolí uzavrieť energetickú dohodu s pánom Putinom, ďalej druhá provokácia o treste smrti, ďalej tretia provokácia. A tu si nemusíte nejako meniť svoj názor, pán Orbán. 1. mája, prosím pekne, 1. mája na e, e, verejnoprávnu rádiu ste uviedli, že chcete, aby každý členský štát e, mohol rozhodnúť sám o tom, či opätovne chce zaviesť trest smrti, že to nie je európska téma. A teraz ste to potvrdili. Nuž, európska téma to je. Nie je to otázka členského štátu, je to téma celej EÚ a celej e, európskej civilizácie. A po tretie, a opäť ste to potvrdili, opäť ďalšia provokácia, e, my si robíme len e, národnú konzultáciu tejto otázke presťahovalectva. Naozaj ide o národnú konzultáciu? Toto voláte národnú konzultáciu, len si prečítajte doslovne tie otázky, ktoré sú tu formulované, otázka číslo 7. Podporili ste maďarskú vládu v zavedení prísnejšej politiky presťahovalectva na rozdiel od miernej politiky z Bruselu. Takže je to rozpor voči Bruselu. Ďalej číslo 3. To je naozaj neuveriteľné. E, niektorí si myslia, že zlé riadenie otázky presťahovalectva z Bruselu môže súvisieť so zvýšeným terorizmom. Opäť je to Brusel a Európa, ktorý je zodpovedný za terorizmus a opäť to tu potvrdzujete pred nami. Naozaj toto voláte národnými konzultáciami, ja to volám retorickými otázkami, pretože otázka už je obsahnutá v je už obsahnutá v otázkach, už nie je vlastne potrebné e, na ne odpovedať. A ešte posledná vec, len sa zamyslíte, keď útočíte na presťovalcov. Len sa zamyslite nad mnohými utečencami z Maďarska, ktorí utiekli e, pred komunizmom po roku 56 a ako boli prijatí s otvoreným náručím v iných e, krajinách Európy. Teraz v mene zelených pani Sargentini. Dovolite no, eh, eh, eh, Ak dovolíte, pani Sargentini, ja som povedal na úvod, že už nemôžem dovoliť žiadne otázky vo forme modrej karty, možno ste tu neboli. Prepačte. Ďakujem. Vážený pán predseda, slova môžu byť ako, ako akési guľvočky. A my sme všetci politici, pracujeme ako politici so slovami, to, čo povedal pán Orbán, to sú e, skutočne guľvočky a guľky, ktoré strieľa. Nechcem, aby sa to tu nejako prekrylo peknými slovami, ale keď sa slova stávajú muníciou, tak je potrebné reagovať e, a nielen slovami, ale aj skutkami. Je tu teda veľké riziko, e, keď sa tu takto ľahko vážne narába s touto témou trestu smrti eh, a jej zopätovným eh, možným zavedením. A netreba otvárať eh, jednoducho otvárať ventil. To je práve táto otázka. A tento typ, typ zodpovednosti je zodpovednosť, ktorá je vaša a ktorá vás zavezuje. Ďakujem a pán Majen za nezaradených. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že keď chcete urobiť politické vyhlásenie, urobte to z pléna a nie z pozície predsedu, aby ste mali rovnaký rečnícky čas ako všetci ostatní. Chcel by som povedať, že zákaz trestu smrti je mimo e, debatu, ale o čom tu hovoríme? Hovoríme tu o niečom, čo sa vôbec nestalo, čo nie je plánované. Myslím si, že je to taká veľmi hysterická reakcia ľavej strany pléna, najmä e, vám na druhej strane v pozadí ide o niečo celkom iné. Ide vám o to, aby nebola schválená pravicová vláda. To je ten skutočný škandál. A nestalo sa to prvýkrát v prípade Maďarska, že sa tu debatuje o týchto veciach a keď sa chcete miešať do záležitostí suverénneho štátu. Ja ako občan Rakúska, susednej krajiny, mám veľmi zlé skúsenosti s takýmto vmiešavaním sa. Hovorím vám, nechajte to, pozrite sa na to, čo robí váš súdruh Cipras v Grécku. Myslím si, že to je úplne porovnateľné. Ďakujem teraz za EPP pán Saje. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! Pán predseda, vážny pán predseda vlády, Táto rozpráva je podobná ako predchádzajúce rozpravy tohto druhu. Je to ako diskusia ehm, medzi hluchými. Pán Verhofstadt eh, nechcel počuť eh, slova pána Orbána, že sme kresťanskí demokrati a že naše dvere sú otvorené žiadateľom o azyl. Nechceli ste ho počuť, keď to hovoril. Spomínate e, utečencov z roku 1956. To naozaj je e, politicky motivované vystupovanie podobné hyenizmu. Pán Ferhovštát, e, hovorili ste o otázkach obsenutých v tomto dotazníku Chceli sme položiť otázku každému Maďarska v dôležitých veciach, napríklad, či by sme mohli mať prísnejšie pravidla v niektorých veciach. V akom zmysle podľa vás je to nedemokratické? Viem, že si myslíte, že sú to retorické otázky, teda neočakávam, že mi odpoviete. Ale to je naozaj ako keby rozhovor hluchých. Tí, ktorí na nás útočia, si to neuvedomujú vy ako bývalé kolonialistické veľmoci. Vnímate celú kultúru prijímania pristahovalcov inak ako my. Maďarsko však nie je zvyknuté na pristahovalcov. My nie sme žiadna bývalá koloniálna veľmoc. Nepoznáte našu situáciu, neviete, aké to je, keď tisíce ľudí odrazu prídu na hranicu a nedokážete rozlišovať, či ide o žiadateľov o azyl alebo o skutočných ekonomických migrantov. Maďarsko je druhé v poradí po Švédsku v rámci EÚ z hľadiska počtu žiadateľov o azyl a preložených žiadostí o azyl konkrétnych. Chceme využiť naše skúsenosti e, z európskej oblasti. E, Nechápeme, kde je problém. Vidím, že kýbete hlavou. Čo, prosím vás, som povedal, čo nie je pravda? Pred 20-30 rokmi ste urobili zlé rozhodnutia v oblasti pristahovalectva. My sa nechceme dopustiť tých istých chýb. Naša kultúra je iná, naše tradície sú iné. Musíme byť jednoducho opatrnejší z hľadiska nášho politického prístupu, aby sme zabránili práve xenofóbii. Mierové spolunažívanie je predsa kľúčovou hodnotou v EÚ a preto musíme vytvoriť také podmienky, na základe ktorých potom bude možné takto pokojne spolunažívať. Ďalej nasleduje pán Badenholzer. Vážny pán predseda, vážený pán predseda vlády, dal by sa skoro nadobudnúť dojem, že e, vaše sporné vyjadrenia tu v Európskom parlamente využívate. Mm, potrebujete naozaj takéto vystúpenia, veď ste sa len nedávno vyjadrili provokatívne a opäť to popierate e, ste majstrom e, takýchto dvojtvárnych vyhlásení, ale toto nie je predsa žiadne divadelné pódium. My očakávame jednoznačné vyhlásenie. Ako teda skutočne vnímate Um, členstvo Maďarska v EÚ. Ako sa staviate k hrozne vysokej miere korupcie v Maďarsku? Ako je možné, že eh, tak veľa Maďarov pracuje v iných členských štátoch EÚ? A ako chcete prispieť k tomu, aby eh, nastúpilo prostredie zmierenia v vašej krajine? Tieto otázky vám chceme položiť eh, pretože sme priateľmi Maďarska a preto, že historický prínos maďarského ľudu považujeme za dôležitý pre slobodu nás všetkých v Európe a veľmi nám e, na tejto slobode záleží. Ďakujeme pekne. Teraz mene liberálov, pán Mišel. Oui, Áno, pán predseda, pán podpredseda komisie. Pán Orbán vám hovorí, že vy máte radi úprimnosť. E, to je dobré, ja vám budem hovoriť úprimne pán Orbán doviedol svoju krajinu do autokratickej úchylky, ktorá nie je kompatibilná s humanistickými a demokratickými tradíciami Európy. E, pán Orbán, e, e, vaš, vy praktizujete to, čo sa nazýva majoritná tyrania a vy ste si prisvojili právo všetko robiť v rámci Eh, potláčania menšín a hlasov, ktoré sú proti vám, proti eh, eh, trestu smrti, proti vášmu dotazníku, ktorý a chcete dať legitimitu vašim metódam, ktoré sú porušením duchu a aj letory našich zmluv. Vy ste demagogicky a porušujete vlastne hlavné princípy demokracie, e, kriminalizujete ľudí bez prístrežku cudzincov, podporujete netoleranciu, xenofóbiu, e, obraňujete totalitárne režimy, redukujete slobodu tlače a e, legislatívnu nezávislosť a praktizujete nebezpečnú formu zastrašovania. Pán E, Orbán. Vy jednoducho e, neustále potláčate a pošliapávate tie najposvetnejšie princípy Európskej únie a právneho štátu. Vy máte skvelý národ a nutíte ho kráčať e, smerom dozadu v histórii, smerom k totalitarizmu. Pán Tiden, Tindemans, e, e, treba skutočne E, urobiť niečo, aby táto vláda prestala cynicky e, potláčať a presadzovať e, svoje hodnoty. Teraz v mene skupiny zelených vystúpi pani Lunaček, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, pán komisár, pán premiér, dámy a páni. Najprv dve veci. Toto nie je diskusia o pravici a lavici, toto je diskusia o základných právach a hodnotách v tejto Európskej únii. A to je úplne jedno, kam patríte. Tá sa týka každého jedného z nás. Ako zelení by sme kritizovali naše vlastné vlády. Takže to tiež nie je o tom, či ste pravica alebo lavica. Je to o základných hodnotách a tom, čo tvorí Európsku úniu. A chcem hovoriť o tomto dotazníku o imigrácii, ktorý ste ako pán Orbán predkladali svojim občanom, ktorý po, po, počerkuje a propaguje protieurópske nálady a predsudky. Pán Weber, vy ste hovorili o veľkom hospodárskom raste e, Maďarska, ale prečo potom 500 tisíc ľudí odišlo z vašej krajiny počas posledných niekoľkých rokov a hľadajú prácu alebo lepší život v iných členských štátoch EÚ? To je dvojnásobok e, počtu ľudí, ktorí utekli z diktatúry v 56. Prečo sa snažíte brániť ľuďom opúšťať vašu krajinu a hovoríte im, že musia zaplatiť naspäť školné, ak nezostanú vo vašej vlastnej krajine? Takže nemali by ste možno radšej robiť dotazník vašim občanom, aby ste zistili, e, ako dokážete ľudí vo vašej krajine udržať, ako budú môcť pracovať pre vás, namiesto toho, aby ju opúšťali? E Ďakujem pekne. Teraz za skupinu EPP má slovo pán Šogor. Ďakujem pekne. Gondolom, hogy minden esetben nagyon fontos a közös európai vívmányok. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som povedať, že v každom prípade je veľmi dôležité, aby sme tu hovorili o našich spoločných výsledkoch a hodnotách, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. A Myslím si, že je dôležité zdôrazňovať, aké máme spoločné hodnoty a ich rešpektovať. Zároveň je dôležité aj to, aby sme poukázali na asi najdôležitejšiu európsku e, takú kultúrnu hodnotu, a to je síce schopnosť diskutovať. A dalo by sa povedať, že Európska únia je obdivovaná z globálneho hľadiska, totiž to ide o to, že aj keď máme rozličné názory, dokážeme diskutovať, opierame objektívne fakty a rešpektujeme jednoducho stanoviská, ktoré sú rozdielne, snažíme sa argumentovať a sa presviečať. Takže toto je podľa mňa skutočná hodnota, ktorá má veľkú hodnotu. A myslím si, že túto hodnotu musíme chrániť a zachovať a preto by som chcel povedať, že musíme ísť tou cestou, že jednoducho musíme otázka diskutovať z odborného hľadiska a nie len e, diskutovať tak, aby sa z toho viedla určitá politická diskusia jeden proti druhých, aby boli kritizovaní, kritizovaná nejaká vláda alebo organizácia. No a e, pokiaľ napríklad do Rumunsko, pani Lunáček, túto krajinu opustili asi 3 milióny obyvateľov a nikdy sa nediskutovalo o Rumunsku v tejto súvislosti. Takže to je tiež dôležitá vec. Ide tu aj o otázku právnej istoty a potom poďme k Slovensku. Benešové dekréty, jazykové zákony. To sú e, vlády, e, to sú štáty, kde prvý sú socialistické strany. Ďakujem pekne. Teraz za sociálno-demokratickú skupinu má slovo pán Újhej magyar vagyok. ďakujem pekne za slovo pán predseda vážený pán predseda vlády ja som maďar a sociálny demokrat preto by som chcel rozhodne signalizovať že pokiaľ ide o maďarsko to nie je to čo prezentuje v poslednej dobe orbánova vláda je to vlastne hanba to, aký obraz nás vytvárate vo svete. Ja sa chcem pripojiť k tým, ktorí hovorili o tom, že Maďarsko E, znamená niečo iné, vyzerá ináč. Toto sú veci, ktoré musíme vyjasniť. Tu nejde o e, trest smrti emigrantov, o konzultácie na úrovni. To nie je to, čím sa zapodieva náš predseda vlády. Tu ide o to, že chce zmeniť e, národné povedomie na to vynáklada mnohé milióny. To je Goebbelsov postup, chce zavádzať ľudí a podľa mojich názorov by sa tu nemal vôbec vyjadrovať predseda vlády a nemal by hovoriť o niektorých veciach a nehovoriť hovoriť menej ľudí, ktorí opustili tú krajinu a menej tých ľudí, ktorí mi poslali dotazník, to musím tu roztrhať a toto je provokácia. Ďakujem pekne teraz za skupinu ALDE, pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako dlho Orbánová vláda bude pokračovať v tom, že bude vykonávať takéto šoky, šíriť takéto šoky v Európe, ktoré súvisia s diskrimináciou, nedemokratickým postupom a krát už vlastne diskutujeme o Maďarsku. A ja sa vás musím spýtať, pán Orbán. Skutočne vás to baví, že spochybnete takto hodnoty, na ktorých je vybudovaná táto únia? Totižto tie posledné udalosti a snaha zaviesť eh, trest smrti a ten formulár s xenofóbnymi otázkami, ktoré posielate vašim občanom, to nie je nič iné ako provokácia a Maďari sú občanmi Európskej únie. Ja vás chcem ubezpečiť, že mnohí v tejto inštitúcii spravíme všetko preto, aby bolo možné garantovať ich základné práva, aj keď vy, pán Orbán, ako aj vaša vláda, robíte všetko preto, aby ste podkopávali práve tieto hodnoty práva. To znamená, že by som vašej vláde chcela odporúčiť Šandura Mareja, ktorý bol významný autorom v 19, 20. storočí a bol to Maďar, ak by dnes žil, bol by konfrontovaný s cenzúrou a mal by slúžiť pre vás ako určitý, eh, ako určitý vzor, ktorý zasadzoval za základné práva a on by vlastne slúžil, mal by slúžiť ako príklad pre vás a vašu vládu. Ďakujem pekne. Teraz dostane zelených slov pán Javor. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda vlády. Pokiaľ ide o európskych partnerov, a ktorý hovorí o tom, že pošlepávate základné hodnoty, základné európske hodnoty, vy hovoríte, že Maďarsko tak vôbec nepostupuje, snaží sa chrániť určité skupiny alebo určitých občanov. My to jednoducho sledujeme situáciu, vidíme, že situácia sa menia, vy sa meníte tiež a vlastne meníte sa na tých, e, pre ktorými sa snažíte chrániť e, vaše územie. No a ten problém je o to väčší, že tá vaša stratégia podľa mňa zlyhala. Totižto, pokiaľ ide o extrémnu pravicu, nepodarilo sa vám získať alebo preziať ich voličov a Myslím si, že voliči, keď si uvedomili, že vaša vláda mm, sleduje iba jeden konzekventný prvok a síce korupciu, ktorá presahuje všetko. Ak toto konečne pochopia vaši voliči, tak nebudú už vašimi voličmi. Pán predseda vlády, vy sa častokrát vnímate ako veľký štátnik, ale vy e, vlastne prezentujete iba politický cynizmus. E Ďakujem pekne. Teraz za skupinu EPP má slovo pani Gál. Ďakujem pekne za slovo. Je mi veľmi ľúto, že ste nepovolili svojom času modrú kartu. Je to škoda, totižto mohla som hovoriť o, tej, o tom klamstve, ktoré sa šírilo, o tom zavádzaní. Chcela by som povedať, že neexistuje žiadna konzultácia, ktorá sa týka zavedenia trestu smrti pani Ferreira. To je chyba, pevne verím, že to uznáte. No a potom pán Feroštát, pokiaľ ide utečencov, tých príjmame a e, tu rozlišujem medzi utečencami a nelegálnymi hospodárskymi utečencami alebo pristahovalcami No a pokiaľ ide o voľnosť pohybu a možnosť pracovania v Európe, to je výsledok, ktorý sa podarilo spoločne dosiahnuť. A jednoducho prečo vytýkate predsedovi vlády, že tí ľudia využívajú toto právo na voľnosť pohybu Európskej únie a že snažia pracovať aj v iných štátoch. Ja neviem, prečo z morálneho hľadiska pani Wikström sa snažíte na nás takto apelovať. Totižto, ako vôbec môžete v tejto miestnosti prednášať nejaké morálne posudky alebo hodnotenia. No a ešte ďalšia vec. Je to tak, že pokiaľ ide o Maďarsko, tak počet ilegálnych prekročení hraníc stúpil 20-násobne. To znamená, že ľudí to znepokojí, sa tým zapodievajú a preto tie otázky v tom dotazníku sa naformulovali tak, ako vlastne to ľudia vnímajú, ako to cítia. A v každom prípade sa chcem spýtať, je to tak položené, že súhlasíte s tým, nesúhlasíte s tým, takže ľudia majú možnosť rozhodnúť, či súhlasia s tými otázkami alebo nie. No a to je určitá možnosť demokraticky odpovedať, reagovať. Áno, obyčajní ľudia na uliciach jednoducho nepoužívajú politicky korektný jazyk, tak ako sa to používa v Bruseli, vyjadrujú ináč svoje obavy, ale je veľmi dôležité dbať na to, ako skutočne ľudia na ulici hovoria, komunikujú. Je mi veľmi ľúto, pán predseda, Totižto je tu určitý list, ktorý ste nepodpí, ne, neprečítali, ktorý pod, podporili stovky tisíc ma- a maďarských občanov. Ďakujem pekne, pokračujeme našej rozprave. A za SAD má slovo pani, pán Silva Pereira. Viktor Orbán, Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som povedať, že pán Orbán nevysvetlil niektoré veci, ani sa neprihlásil k európskym hodnotám a ľudským právam. Takže je to množstvo otázok a v zásade sa hovorí o tom, e, že sú ohrozované základné práva a hodnoty v Maďarsku, nie sú držiavané demokratické práva a nemôže to byť tak, že tu v tomto parlamente by najväčšia politická skupina EPP sa priklonilo na túto stranu. Hovorilo sa o tom, že v Maďarsku sa má opätovne zaviesť trest smrti a že by sa mala obmedziť imigrácia. Myslím si, že v Maďarsku môžete diskutovať o čom chcete, ale ak sa skutočne takto rozhodnete, musíte rátať s tým, že Európsky parlament vás za to politicky od, od, bude odsudzovať a pokiaľ ide o e, porušovanie charty základných práv a porušovanie legislatívy EU, tak potom budete mať začínať s európskymi inštitúciami. Dámy a páni, teraz sa dostávame postupu Catch the Eye. Najprv bude hovoriť pani Petír. Ďakujem, pán predseda. Ochrana ľudského života a šírenie eh, humánnych hodnôt, to je súčasťou politiky maďarskej vlády, je to súčasťou aj ústavy. Prosím. Uh, hovorte ďalej, pretože ináč nezistíme, či tlmočníci uh, teda vás tlmočia. Pokiaľ nič nehovoríte, tak ani oni nehovoria. Takže ochrana ľudského života a šírenie humánnych hodnôt to sú politikou maďarskej vlády a taktiež súčasťou ústavy. A musím povedať, že ich hodnoty idú proti mojim hodnotám a ja som si prečítala vyjadrenia Viktora Orbána a nenašla som to jeho vyjadrenie, za ktoré sa tu odsudzuje. Takže tí, ktorí nemôžu poraziť vo voľbách Viktora Orbána, Týmto spôsobom v podstate ukazujú svoju slabosť. Viktor Orbán chráni záujmy svojich občanov. Ja som nevidela jeho vyjadrenie, že zatvorí dvere utečencom a žiadateľom o azyl. On sa len chce opýtať svojich občanov, čo si oni myslia o stratégii Európskej únie ohľadom pristahovalectva. A ja si nemyslím, že by Maďarsko sme mali odsudzovať za to, že v podstate chce organizovať verejné konzultácie ohľadom dôležitých tém. Pretože mnohí ďalší premiéry z rád socialistov by sa mali riadiť jeho príkladom. Predovšetkým, pokiaľ e, občania, viac než tretina občanov žiada referendum, on to nerobia. Pán Čárny, ja som dal slovo kolegovi Zalovi, ten sedí za vami. Prosím. Ďakujem pekne

hovorí, nebudem hájiť trest smrti, ale pán predseda citoval článok 2, ale necitoval ho úplne presne, pretože prvý odsek tohto článku hovorí, že jedným z princípov Európskej únie je rešpekt pre ľudský, k ľudskému životu. Rešpekt k ľudskému životu, to je niečo, čo spochybňovaný a zanedbávaný. Pán predseda, uvedomujete si, alebo spomínate si, že keď, boli, keď bola podpísaná rímska zmluva, tak v Európe nebol žiadny demokratický štát, ktorý by toleroval vraždy nenarodených detí. Takže pokiaľ sa tu tak zasadzujete proti exklúzii a hovoríte o článku 7 zmluvy Európskej únii, tak možno by ste ma, sa mali pozrieť sami na seba. Ďakujem, to bude hovoriť pani Paga Sautundua za eh, ALDE. Ďakujem, pán predseda vždy e, svojim, tým, ako žijete, reagujete na, na, dôlež, na dôležitejšie otázky e, v živote. Toto napísal jeden e, maďarský spisovateľ, ktorý bol prenasledovaný za nacizmu, za komunizmu, bol liberálom a humanistom. On utiekol z komunistického Maďarska, bol prichýlený v USA a myslím, že by dnešné Maďarsko Viktora Orbána nevydržal spochybňovať migračné politiky Bruselu a e, hajca terorizmom, to si myslím, že nepatrí do našich čias. A ja by som sa pozrela na Maďarsko e, očami Šandora Mareja, ktorý hovorí o tej slobodnej krajine, e, ktorá ho prichylila, keď bol prenasledovaný. Bolo to v Baskicku a to, ako sa správajú politickí vodcovia v Maďarsku, to ma skutočne desí. Pán Weber, mali by ste byť úprimní a nepoužívať nejaké triky v takejto vážnej situácii. A skutočne e, nedevalvujte tú e, politiku minulosti, pán Weber. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pán Maragare. Pozícia. Takže počúval som tu všetkých, aj pána Orbána, ale pokiaľ sa chcete vyjadrovať tak, ako sa vyjadrujete, tak to ma znepokojuje. Trest smrti, xenofóbia, terorizmus, ohrozenie slobody vyjadrovania. Skutočne je ťažké pochopiť stanovisko ľudovej strany v tomto parlamente, ktorá ignoruje útoky na demokraciu a chce to ospravedlňovať dobrým maďarským hospodárstvom. To je nepriateľné. Taktiež tie explicitne xenofóbne kampane, ktoré vykonávajú taktiež v našej eh, krajine v komunálnych eh, voľbách niektorí E, politici. A teraz tu túto diskusiu o Maďarsku, e, ale to taktiež, e, taktiež sa porušujú ľudské práva, rovnako ako v iných častiach sveta. Máme povinnosť sa týmto otázkam venovať. A v rôznych e, krajinách sú ohrozené základné demokratické aspekty, ako aj u nás v Španielsku a taktiež v Katalánsku. Ďakujem, pán Korral. Ďakujem, pán predseda. Pán Orbán, s takouto vládou je jasné, že Maďarsko sa vracia do minulosti. Je to autokratický štát. Začalo sa podstate represáliami proti slobodnej tlači, e, rôznymi obmedzeniami a teraz hovoríte o tom, že rozmýšľate nad opätovným zavedením trestu smrti. Ako to má fungovať? Vrátime sa k honu na čarodejnice. Kam nás to dostane? Nedávno niekomu sa vyhrážal bývalý poslanec strany Jobik. A je toto normálne? Je to niekto, to sa volá Andrej Giuliano, je to mladý muž, ktorý je vo veľmi zvláštnej situácii. Bolo mu, vyhrážali sa mu, takže čo urobíte pre ochranu tohto mladého muža? Ďakujem. Dámy a páni, ty sa dostali na koniec procesu Catch the Eye a Nakoniec diskusie. Pán Orbán, chcete sa ešte vyjadriť? Ja som vám to ponúkol. Chcete sa vyjadriť? Dobre. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja ďakujem za všetky príspevky e, z Talianska, zo škandinávskych krajín, z Nemecka. Chcel by som predoslať nasledujúcu vec. Ja by som sa nikdy neodvážil hovoriť o vašich krajinách, o vašich národoch takto. Takže, tlmočníci, počujete ma? A už tlmočenie 5 funguje. Dobre, takže, pán Orbán, môžete pokračovať. Da capo. Pán predseda, dámy a páni, poslanci. Počuli sme tu príspevky z mnohých krajín z Talianska, z baltských, pobaltských štátov, škandinávskych krajín. Ja by som sa nikdy neodvážil hovoriť o vašich občanoch, o vašich národoch takýmto spôsobom ako vy o mojom. Nedokázal by som to vôbec rozprávať takýmto tónom. Sedia tu ľudia, ktorí napadajú Maďarsko. A preto by som sa ja chcel povedať niečo k našej dôstojnosti. Ja sa nebudem vyjadrovať k niektorým príspevkom, pretože by som nerád premenil tento Európsky parlament na e, nejaké miesto, kde sa diskutuje len o Maďarsku. Ale bohužiaľ, napadáte tu moju krajinu a dokonca niektorí ste navrhovali, že už by Maďarsko nemalo byť finančne podporované, pretože si to nenaslúži. Vážení poslanci, dáme páni, hovorili ste o neliberálnej demokracii. Nebudem o tom hovoriť do detajlov, ale alebo liberálne hospodárstvo ukazuje, že Ukázalo sa to, ne, nefunguje. Prišla kríza v roku 2008. No a som rád, že všetci čítate Šandora Maraja, ale snažite sa nám vysvetliť, za akých okolností tento veľký maďarský spisovateľ tvoril a čo hovorí o Maďarsku. Pán Mišel, vy hovoríte o demokracii a v nadväzosti na váš komentár vám chcem povedať, že ja som kandidoval šestkrát na e, premiéra, trikrát som bol zvolený, trikrát nie. To nie je e, demokratické a nedemokratické ani autokratické a pán predseda liberálnej strany, taktiež sa chcem vyjadriť k vášmu príspevku. Chápem vaše okolnosti, chápem vašu motiváciu, pretože v Maďarsku liberáli boli silnou stranou, hrali dôležitú úlohu e, pri prechode od komunizmu k demokracii, ale teraz v podstate zmizli z politickej scény, takže chápem, že to trápi e, európskych liberálov, ale nenevajte sa kvôli tomu na Maďarsko. Tam je páni. Vy z vás ktorí eh, namietate proti našim konzultáciám. Rád by som sa s vami podelil určité informácie. Predseda eh, strany liberálov si nemyslí, že je vhodné, aby sme sa pýtali maďarských občanov, či eh, podporujú maďarskú vládu a, alebo a prísnejšie podmienky alebo liberálnu alebo zhovojovú politiku Bruselu. No my sme to nedávno nemali žiadne problémy, pretože v Maďarsku sme mali vlastnú vnútrošatnú legislatívu a príjmali sme utečencov, príjmali sme ich na hraniciach a potom sme teda ich situáciu riešili. No ale potom sme vstúpili do EÚ a to prinútilo Maďarsko zmeniť pravidlá. A potom nastal príliv hospodárskych e, pristahovalcov. Pokiaľ by toto sa teda nestalo, tak by sme tento problém dnes nemali. A ja chápem, že EÚ chce vyskúšať novú legislatívu aj u nás v Maďarsku, ale viete, už ubehlo pár rokov. Prosím, poučme sa z tohto testu. A príde dlhá diskusia o utečencoch, o treste smrti, o hospodárskych imigrantoch. Bude to samozrejme veľmi dlhá diskusia. Som rád, že sa nám podarilo splniť náš dnešný cieľ. Začali sme diskusiu, bude to dlhá cesta, ale Európa urobila prvý dôležitý krok. Ďakujem. Ešte raz, teraz v opačnom poradí e, pridelím slovo e, predstaviteľom frakcií. Pán Boreli začína tentokrát. grazie Presidente. <clears throat> Allora, rispetto dei diritti umani. Ďakujem pokiaľ ide o ľudské práva, e, slobodu e, na inf- e, prejavu a nezávislosť justície. To všetko sú základy EÚ v rámci otázky rešpektovania ľudských práv je odstránenie trestu smrti východiskom, predpokladom pre členstvo v EÚ. Vy ste hovorili, pán Orbán, o pragmatizme. Ako pragmatik jednu vec, jednej veci nerozumiem. Aký zmysel by malo občanom členskej krajiny rozprávať čosi o treste smr- smrti, ak táto, tento je chartou základných práv EÚ, tento trest je zakázaný. Prečo robíte kroky späť, namiesto aby ste sa pozerali vpred? Pýtam sa to ako e, pragmatik. V Európskej únie sú e, hodnoty, ktoré sú veľmi rozhodujúce, ktorými e, s ktorými sa ne, ne, nezahrávame a nerobíme si z nich vtip e, kvôli e, prísľubom voličom. Ďakujeme pani Harms. Ďakujem. Občania Maďarska sú v konečnom dôsledku tými, ktorí rozhodnú, či e, takéto myšlienky pána Orbána, či ich chcú podporiť alebo nie. Ja si myslím, keďže sa, som sa zaoberala maďarským vývojom, Myslím si, že Maďari ešte vždy vedia, prečo sa rozhodli pre európsku slobodu a proti tomu, čo e, je v tejto rozprave predmetom, teda ten nacionalizmus, pre nás všetkých je to čosi, čo nás vedie k obavám, a tu by som e, sa pripojila k pánu Weberovi, že totiž v, tejto, v tomto katalógu otázok sa udialo, udialo niečo pre Európu nebezpečné, pretože tu sa nehovorí o e, zraňujúcom e, a nedôstojnom jazyku, ale dokonca je to jazyk štvavý. Taký jazyk v mojej krajine používali nacisti a preto a tak e, spôsobili celému kontinentu e, e, veľa škôd. A, a tu by sme mali byť v stave v EÚ v roku 2015 spoločne sa proti tomu postaviť. To platí pre Maďarsko, ale platí to i pro, ďalšie, pro mnohých ďalších, kde máme podobné problémy. Ďakujem. Teraz pani Cimer. Herr Orbán. Vážený pán Orbán, chcem vám e, odporovať, protirečiť. Nikto tu e, nekritizuje Maďarska krajinu, nikto nekritizuje obyvateľstvo, e, obyvateľstvo Českej krajiny. Čo my kritizujeme je vaša politika, vaše vyjadrenia, vaša osoba, vaše vystupovanie, vaša, vaša hra, ktorú realizujete opakovane. Myslím, mám dojem, že sem prichádzate, aby ste opätovne Európsky parlament chceli zneužiť, aby ste domov priniesli posolstvo, že ja, predmier, vás obhajujem pred týmto európskymi inštitúciami a pred týmito poslancami, ktorí e, si dovolujú mňa kritizovať. My kritizujeme vás, nie občanov vašej krajiny. My chceme, aby obyvateľia vašej krajiny rovnako o vašom členstve, o vašom živote E, e, mohli rozhodovať, ako sme to urobili všetci a budeme tak robiť. My chceme, aby občania v Maďarsku rovnako solidárne pristupovali k utečencom, ako to môžeme robiť my. Ale my nechceme, aby ste predkladali dotazníky, v ktorých už od začiatku je tvrdý cynizmus a to, čo vy predkladáte, je bohapustý e, cynizmus, nesúvisí to s, s demokraciou, s ňou to nemá nič dočinenia. Tieto pozície naďalej odmietame. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Ferhovstad. Komisie by som sa mal spýtať, aby trošku e, preverili to všetko, čo povedal pán Orbán. Sú tu určité problémy, e, čo sa týka e, množstva odpovedí, ktoré tu dal v tejto, v tej, v tejto rozprave. Takisto ísť i e, e, ďalej v tej otázke, totiž e, pokiaľ ide o demokratické riadenie, nebudeme túto rozpravu opakovať do nekonečna. Je teraz čas na uzavretie a to znamená, že komisia predloží iniciatív voči rade a voči parlamentu a povie, že tento problém treba riešiť takým či onakým spôsobom. Nemôžeme i naďalej pokračovať v tomto, v, tomto, v takejto rozprave. A druhý bod potom, e, neodpovedali ste bohužiaľ e, e, na rôzne poznámky, ktoré tu odzneli. Napríklad pán Timmermans zodpovedný za terorizmus. A to všetko je vo, vo vašej otázke číslo 3. Neodpovedali ste. Ale čo hovoríte na záver, je to je obrovský argument, že v Maďarsku nie sú liberáli. Ako, ako tu vstupujete, si trúfate vstupovať do, do diskusie? Vy ste tam boli. Čo je Fidesz? Fides. Viete, čo je Fides? Študentská organizácia liberálnej strany. Toto, to je význam Fides. Uh, e, Vy ste, uh, pre, uh, chceli ste uh, mať uh, moc, keďže prehrala táto strana voľby, prešli ste. Bohužiaľ, rečník je opakovane prerušovaný. Pán Kirkop. Uh, Ďakujem. Uh, v politike som dlho a v dve veci som vždy veril a verím naďalej. Uh, sloboda prejavu, to je prvá vec. A po druhé, sloboda pre tých ľudí, ktorí žijú v krajinách ako je Maďarsko, aby mohli sami rozhodovať, pokiaľ ide o to, akú si želajú vládu, aby ich, aby ich viedla. Nepočul som tu dnes nič, čo by tento názor zmenilo. Nepáči sa mi retórika, ktorú sme počuli od predstaviteľov z ľavého krídla a ja by som rád svoje poznámky uzavrel s tým, že pánu Fer, poviem čosi k slovám pána Ferostata. On tvrdí, že je na čase uzavrieť diskusiu k Maďarsku. Ja musím jasne pánu Ferostatovi povedať, že táto rozpráva ani vôbec nikdy nemala začať. Pitela. Slovo má pán Pitela. Ďakujem. Vážený pán uh, predseda Orbán, nehovorte, že sme zle či ho- hovorili alebo nehovorili o Maďarsku. To nie je pravda. Naša uh, rozpráva sa predsa nahráva medzi iným. Nechceme žiadnej vláde, ani tej vašej, predpisovať, čo má robiť. Ani nikomu nechceme predpisovať, až uh, pokiaľ ide o dodržiavanie základných hodnot, na ktorých je postavená EÚ. Eh, e v žiadnom prípade nemáme eh, na vás nejakú alergiu alebo niečo podobné. My proti vám osobne nič nemáme. My sa chceme politicky eh, baviť, aj pokiaľ ide o tému pristahovalstva. Politická, politická diskusia je súčasťou demokracie, neohrozuje ju. Otázkou je e, trest smrti, príslušnosť k EÚ a tiež predstava neliberálnej demokracie. Všetky tieto téme, e, môžete k ním povedať, čo chcete, ale občanom tiež musíte povedať, že sa vlastne tým e, otvára priestor pre výsledok, ktorému sa chceme vyhnúť. Menovite vystúpenie Maďarska z EÚ, tomu sa chceme vyhnúť. Ale vy naopak robíte tak, ako keby Maďarsko z EÚ vystúpil. Pán Weber? Ja ich bedanke mich. Ďakujem za diskusiu a e, výmenu názorov a musím povedať, e, že v mnohých oblastiach ľavica kritizovala to, čo sa kritizovať má, čo som urobil i ja za a EPP, ale je to e, naozaj prehnané, keď pani Harms hovorí o nacio, nacistických metodách, keď tu hovorí pán Ferostat o nacionalizme, a pani Cimer, keď hovorí, že treba ukončiť rozpravu e, e, o Orbánovi, ale vaša frakcia požiadala o túto rozpravu. Všetko je tu vlastne neprimerané. Dnes sme tu málo počuli vlastne k obsahom, ktoré riešil pán e, Orbán u, u pristahovalcov. Maďarsko je vzorom pri príjme pristahovalcov. Mnohé krajiny, ktoré tu hovorili, sa môžu poučiť od Maďarska. O tom sme tu nepočuli nič, ale vážený pán e, premiér, milý e, Viktor Orbán, jednu vec musím povedať, pokiaľ je o otázku princípov EÚ. EÚ sa môže o všetkom hovoriť, o všetkom. Ale sloboda prejavu, sloboda prejavu sa spája vždy i so zodpovednosťou. To vždy patrí e, jedno k druhému. A keď sa vyjadrujeme k tejto rozpráve, tak musí byť jasné, že sme i zodpovední a to, čo, tu je, e, to, čo sa tu civilizačne dosiahlo na tomto kon- e, že štát nezabíja, tak tento princíp treba zodpovedne diskutovať a my ako európsky politici ho budeme zastávať. Herr Timmermans. Pán Timmermans. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, mám tu zo pár eh, komentárov k povedanému. Poprvé, snáď, samozrejme, že je e, zaujímavé vypočuť si tu, eh, o ekonomických úspechoch Maďarska a viem, že pán Orbán je úžas, úžasný v kampanii dosiahol jedno z najväčších volebných e, e, víťazstiev a preto má obrovský dekonom, e, demografický mandát. Ale ani ekonomický úspech, ani tento mandát nemôžu oslabiť pozíciu právneho štátu v akomkoľvek členskom štáte EÚ. Vy nemôžete e, volebné víťazstvo alebo ekonomický úspech použiť ako podmienku na to, aby ste povedali, že potom nemusíme e, dodržiavať e, právny štát E, príbehy o ekonomickom úspechu sú zaujímavé i o volebnom úspechu, ale, ale to nie je predmetom tejto rozpravy. Táto rozprava je o právnom štáte. Po druhé, táto rozpráva z môjho pohľadu nie je o stranickej politike. E, rešpektujem každého, kto tak chce urobiť, aby to bola politická debata, ale pre nás, pre komisiu, tak nie je a mnohí v ALDE e, e, e, by boli prekvapení, keby dnes boli kategorizovaní ako ľavica, ale to je dnes už úplne iná otázka. Po tretie, som rozhodne za to, za slobodu prejavu. Je to jedna z základných hodnôt, e, ktoré si ctíme. Je to jedna z hodnôt, ktoré, ktorú, za ktorú pán Orbán tvrdo e, bojoval, keď bol v opozícii proti komunistickému režimu pred eh, koncom eh, toho európskeho eh, rozkolu. V tom čase bol liberálom. Avšak sloboda prejavu sa takisto obmedzuje právo, právnym štátom. Ak chcete povedať, že chceme diskus, diskutovať o zrušení trestu smrti, môže sa o tom diskutovať, ale návrh o zrušení trestu smrti by viedol, ten následok by bol, že by došlo k porušeniu medzinárodných e, prísľubov, povinností. Pán premiér povedal, že je to nekompatibilné s členstvom v EÚ. Pán e, Orbán v tom jasne e, sa vyjadril. Nikdy nechce predložiť návrh, aby sa, aby sa to vlastne zrealizovalo. Tak politická otázka znie, ak to nechcete nikdy predložiť, prečo potom má byť diskusia? Aký je dôvod diskusie? Ale to je iná, iná téma ale občas snad môže mať retorické otázky. A v neposlednej miere, ak, ma, máme rozprávu, rešpektujem skutočnosť, pán Orbán, že sem prichádzate, pretože viete presne, čo sa tu deje. Vy e, zastávate tú svoju pozíciu, obhajujete a ja ako de- demokrat to e, rešpektujem. Ale môj rešpekt by bol ešte väčší, keby návrhy komisie aby sa ne, ne, nepred, nepred, neformulovali ako karikatúra, ako to urobil dnes pán Orbán. Komisia, kde vidíte, kde čítate, že ma, chceme mať politiku otvorených dverí, kde na, uh, uh, naše migračné návrhy, kde navrhujeme, aby mali slobodu všetci ekonomickí migranti, aby sa všetci mohli prísť, kde to čítate. Naopak, my chceme oveľa tvrdšiu politiku, aby ľudia, ktorí nemajú právo na azyl, aby sa vrátili tam, odkiaľ prišli. To je súčasťou nášho balíčka, našich návrhov. Ak je tu otázka kvót, nož tak rozhodne je to vo veľmi obmedzenom e, počte veľmi serióznych, veľmi vážnych prípadov, veľmi vážnych kríz. Množstvo e, žiadostí o azyl v, podstate sa e, E, prideluje, pretože ľudia prichádzajú zo Sýrie či z Eritreji, kde naozaj vieme, že utekajú zo vážnych kríz. Ale to je veľmi obmedzený počet ľudí. A pomohlo by tejto diskusii, naozaj úprimne by to pomohlo, keby sme nerobili karikatúru z toho, čo navrhuje Európska komisia, pretože takisto by to pomohlo na to, aby európska verejnosť bola lepšie informovaná o tom, čo zamýšľame robiť. A samozrejme, potrebujeme čo si robiť, aby ľuďom sme e, zabránili, aby masívne prúdili do Európy takí ľudia, ktorí nemajú právo na azyl. Mali by sme im pomôcť zostať v krajinách, kam patria. Mali by sme im pomôcť zostať v regiónoch, ktoré sú ich. A toto je súčasťou návrhu komisie. Hovorím o tom e, takto e, intenzívne preto, pretože si myslím, že jediná, jediný krok vpred v tejto migračnej rozprave je byť úprimný a jasne hovoriť o vzájomných e, zámeroch a plánoch. Pretože, takže môj, môj apel z hĺbky srdca voči maďarskej vláde a každému iný je ten, nezosmiešňujte plány Európskej komisie, nerobte karikatúru, pretože sme, e, pokiaľ ide o boj proti nelegálne pristahovalectvo, sme na jednej lodi, ale takisto ti, e, bojujeme za humánny prístup v plnom súlade s hodnotami, ktoré zdieľame hodnotami. Pán premiér, vy ste za ne bojovali ako mladý e, e muž, keď vašu e, krajinu utlačali komunisti. Tieto hodnoty e, zdieľame v Európskej únii. A vy ste sa zúčastňovali na tejto rozprave, pretože veľmi dobre viete, že máme právo e, riešiť oslovovať sa vzájomne o týchto hodnot. Vy nemôžete povedať, že niekto z mimo eh, z, vonka, eh, z ostatných českých krajín nemá právo hovoriť o situácii vo vašej krajine. To je prečo súčasťou členstva v Európskej eh, únii hodnot, že riešime tieto spoločné situácie vo vzájomných krajinách. Treba to robiť s rešpektom. Súhlasím s vami. Nie je to však vylúčenie nesmieť hovoriť o situácii v týchto členských krajinách. To je tiež súčasťou komunity, spoločenstva hodnot EÚ. Pokiaľ ide o veľmi zložité prípady utečencov, tak si myslím, že moja krajina pôvodu Holandsko, Nemec, Sas, Tóth, toto sú teraz Nemec, e, u nás holandské mená. Mená často najúspešnejších ľudí v e, e, holandskej spoločnosti sú to ľudia, alebo deti ľudí, ktorí museli utiecť pred komunistickým útlakom, keď Sovietský zväz rozdrtil e, maďarské ambície a boj za slobodu v roku 1956. A ja som ako Holandian hrdý, hrdý na to, že e, Nemet Todd a ďalšie maďarské mená sú súčasťou Holandska, našej komunity hodnôt. Mohli to tak urobiť preto, pretože Holandiania a mnohí iní ľudia, v 50, mnohé iné krajiny v 56. vedeli, že zúfali ľudia utekajúci z Maďarska potrebujú miesto, kde sa môžu uchýliť. Otvorili im svoje domovy, svoje srdcia, svoju spoločnosť. A to je príkladom e, toho, takým, ktorý treba nasledovať. To nám hovorí, kde sú európske hodnoty a o čom vlastne sú. Ďakujem. Frau Kalnina. Nech sa páči, pani Kalnina. Vážený pán predseda Šulz, pán prvý podpredseda komisie, pán Timmermans, pán podpredseda vlády, poslanka, neposlanci. Pevne verím, že táto dnešná diskusia pomohla na to, aby sme lepšie pochopili stanoviska všetkých. Veľmi pozorne som počúvala rozličné názory, ktoré boli vyjadrené priebehu tejto diskusie, tejto rozpravy. Ako som vlastne už povedala na úvod, Európska únia je úniou vzdielaných spoločných základných hodnôt, ktoré sú záväzné pre všetky inštitúcie EÚ, ako aj pre členské štáty. Zrušenie trestu smrti to je iba jeden z príkladov. Je to základnou podmienkou pre členstvo v EÚ. Európska únia prešla skutočne dlhou cestou, aby zapracovala tento princíp do zmluv. To znamená, že nemôžeme samozrejme nikom brániť viesť diskusiu, ale zároveň pevne veríme, že pokiaľ je výsledok tejto diskusie, tak tá potvrdí to prihlásenie sa k tomuto zásadnému princípu. Sloboda prejavu je našou spoločnou základnou hodnotou ale má aj svoje obmedzenia. Extremistické vyjadrenia sú zakázané. V rámci tejto dnešnej rozpravy som nepočula, že by niekto v tejto miestnosti spochybňoval právo všetkých na spravodlivý proces, na spravodlivé a slobodné voľby, že by to neboli teda kľúčové hodnoty EÚ. Zároveň je dôležité byť obozretný, keď si vyberiete prostriedky na obhajovanie vlastných hodnôt. Extremistické opatrenia nevedú k očakávaným výsledkom. Myslím si, že mali by sme pokračovať v našej diskusii, aby sme sa vzájomne presvedčili, aj keď sa to dnes asi nepodarí. Dámy a páni, ako som už skonštatovala, hovorím tu v mene predsedníctva rady, a preto vlastne v mene všetkých 28 členských štátov. Je to zložitá úloha, keďže o téme tejto našej rozpravy sa nediskutoval na úrovni, na úrovni rady. Výber prostriedkov výber slov je pre mňa obmedzený. V každom prípade s prostriedkom členom rady vaše stanoviská a ďakujem pekne za vašu pozornosť. Oh, Ďakujem pekne, pani ministerka, dámy a páni. Týmto pádom sme ukončili našu rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční v júni.